Znawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie. Otváram zasadnutie. Otváram zasadnutie Európskeho parlamentu, ktoré bolo odročené 21. novembra. Zápisnica, zápisnica je odsúhlasená, ak nie sú žiadne námietky, vidím, že žiadne nie sú. Mám nasledujúce informácie. Predtým, než začneme, z... minulý útorok konferencia predsedov rozhodla, že sa bude konať rozprava o správe Jendřejevskej a Trupel, a to zajtra o 6. večer. Je to o rozpočte na rok 2011. Hlasovanie bude v stredu. Predbežne bude v stredu. Zajtra bude rozpráva o COP16, o klimatickej konferencii v Cancúne, pretože tam sa pozoruje istý pokrok. Vyslali sme tam početnú delegáciu z Európskeho parlamentu a naši kolegovia sú tu teraz s nami, aby nám oboznámili spolu s komisárkou Hedegert a budeme zrejme spokojní s výsledkami. Treba si prediskutovať ešte, čo sa bude robiť na konferencii v Južnej Afrike. Ďalej sme si vypočuli Guillermo Peliňas, eh, disident, dostal Sacharovovú cenu. Žiaľ, nie je možné, aby si ju prišiel prevziať v stredu. Osobne som žiadal Raula Castra, prezidenta Kuby, aby to umožnil. A dúfame, že Lady vás tiež príde v stredu a že si uvedomí, aké dôležité je, že nemohol e, laureát Sacharovej ceny prísť a Fariňas, pán Fariňas bude predmetom medzinárodných rokovaní. Dúfame ešte stále, že bude môcť prísť pred 20 rokmi 13. decembra 1981 sa v Poľsku vyhlasilo stanné právo, tisícky opozičných aktivistov bolo zatknutých a takmer 100 ľudí v dôsledku stanného práva zomrelo. Zdávame hold tým, ktorí položili svoje životy za to, aby uchránili Európu pred jarmom komunizmu. Čo sa týka správania sa Gottfrieda Bluma na plenárnom zasadnutí 23. novembra 2010, berú znovu vedomie, že Godfrey Blum sa odmietal ospravedlniť za svoje výrazy, ktoré použil na plenárnom zasadnutí. Rozhodol som aplikovať eh, zasadací poriadok, pravidlo 9 a na 7 dní uprieť eh, pánu Blumovi finančné prostriedky, na ktoré by mal inak nárok, už bol o tom informovaný. Nasleduje podpísanie právnych dokumentov podľa bežného legislatívneho postupu. 10 aktov, ktoré sa rokujú podľa podľa bežného legislatívneho postupu. V stredu som podpísal ja osobne a predseda rady. V zápisnici budú publikované názvy týchto právnych noriem. Pani Pascal Gruny ma informovala o jej rozhodnutí rezignovať z miesta poslankyne Európskeho parlamentu, pretože ju zvolili do francúzského národného zhromaždenia. Parlament vzal na vedomie jej rozhodnutie a podľa článku 7 odsek 2 zákona, ktorý sa týka volieb do Európskeho parlamentu priamou všeobecnou voľbou a v znení ďalších uznesení parlament berie na vedomie, že sa uvoľnilo od decembra jedno miesto poslanca. Pán Johannes Konas van Banel z ALDE bol vymenovaný do medziparlamentnej delegácie pre vzťahy s Afganistanom na miesto pána Karla Haglunda. Ak k tomu niekto niečo má, nech sa páči pripomienky. Ak nie, toto vymenovanie sa poklada za ratifikované, schválené. Teraz zmeny v programe. Dámy a páni, Záverečné znenie programu bolo prijaté konferenciou predsedov 9. decembra podľa pravidla 137 a záverečný program bol rozoslaný. Už nie sú žiadne ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú pondelka a útorka. Čo sa týka stredy, skupina EPP kresťanských demokratov požiadala o to, aby sa prerokovala správa pána Sajera o tom, ako členské štáty kontrolujú vykonávacie právomoci komisie. Túto správu sme zapracovali do programu. Teraz dávam slovo pánu Sajerovi, aby predniesol svoju požiadavku. Áno, pán predseda, ako ste správne poznamenali, naša skupina by rada zaradila na program nariadenie o právomociach komisie. Titul je trošku zavadzajúci, tak ako sa to oznámilo, pretože niekoľko ďalších politických skupín aj výboru